Zasadnutie zápisnica zo včerajšieho e, zasadnutia je k dispozícii. Máte proti tomu nejaké námietky? Vidím, že tomu tak nie je, takže tým pádom